Ako prvá dostáva slovo predsednička výboru EKOM, pani Bowles. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Toto eh, len som chcela požiadať o odloženie eh, prijatia legislatívneho uznesenia, tak aby sme mohli pokračovať v rokovaniach eh, s radou o posilnenom mandáte pre plenárne zasadnutie mali, uskutočnili sa dve rozpravy o tejto dôležitej veci a je sme jasné, že my sme sa snažili, aby jedna strana rokovala e, sama so sebou, povedala, že nie je žiadny e, manevrovací priestor. To nie je spolurozhodovanie, nie je to uspokojivé a preto si vážim podporu e, kolegov tým, že vyšleme jasný signál rade v tejto otázke. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Sanchez Presedo. Nech sa páči. No, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V mene spravodajkyne Lizy Ferreri po rozhovoroch so spravodajcami jednotlivých politických skupín. Vypočul som si stanovisko predsedničky výboru a rozhodnutie konferencie predsedov, tak žiadame, aby v súlade s článkom 57.2 rokovacieho poriadku sa odložilo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia, pretože my si želáme, aby sme sa snažili dosiahnuť dohodu v prvom čítaní s radou. No a preto žiadame od rady, aby si preštudovala výsledok tohto hlasovania, ktorý bude pravdepodobne presvedčivý, aby prijala ďalší krok, aby zareagovala na list, ktorý zaslal predseda parlamentu. No už dobré, ja môžem skontatovať, že predsednička predsednička výboru a spravodajkňa žiadajú odloženie hlasovania o, o legislatívnom uznesení. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Najskôr o pozmeňujúcom návrhu e, gestorského výboru, pozmeňujúci návrh číslo 1. E, tu máme ústny pozmeňujúci návrh. A pani Ford, nech sa páči. Pani Ford, máte e, slovo. kolegyne, kolegovia, ja mám dva pozmeň, ústne pozmeňujúce návrhy, prvý je veľmi krátky. Chceme zaistiť, aby to, na čo sme sa predtým dohodli, eh, eh, vnútornom trhu a princípy, na ktorých sme sa dohodli o bankovej únii, budú rešpektované. Prvý pozmeňujúci návrh je len doplnenie slov a neparticipujúci po slovách každý participujúci a to je, aby sme zaistili, že každá krajina bude mať slovo, e, keď banka, ktorá má e, ako pobočku ich e, systéme, súčasťou záchranného mechanizmu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Počuli ste ústny pozmeňujúci návrh. Je niekto proti? Ak áno, tak to vyjadrite, prosím, postavením na mieste. Musí to byť viac ako 40 poslancov. A ja by som povedal, že ich bolo viac. Pani Forta, je mi ľúto. Takže ďalší pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne. Ja tento pozmeňujúci návrh prečítam, pretože myslím, že kolegovia proti nebudú, eh, kde sa hovorí akékoľvek záruky únii vo vzťahu k e, nezmluvným zárukám a ktoré súvisia e, s, e, s nákladmi, súvisia s vykonávaním rady alebo komisiu ich úloh podľa článku 16 tohto nariadenia, že žiadnych okolností nemôže spôsobovať finančné zodpovednosti členských štátov, ktoré nie sú participujúce členské štáty participujúce členské štáty, aby mali zaistiť, aby neparticipujúce členské štáty boli odškodnené v plnej miere a vzťahu k akýmkoľvek vyplateným čiastkám vlastných zdrojoch s ohľadom na aplikáciu rozpočtu EU. Ja chcem povedať, že my nechceme zastaviť bankovú úniu, ale musí byť jasné, kde sú tie náklady. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno. Ďakujem veľmi pekne. No už myslím, že oba ústne pozmeňujúce návrhy boli e, zamietnuté. No a teraz prejdeme e, k povednému zneniu výboru. Kto je za, prosím, zdvihnite ruky. Proti. Zdržali sa. Áno, elektronicky si to skontrolujeme. Aj keď eh, pre mňa to bolo viac menej jasné. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 441 hlasov za, 141 proti, 17 sa zdržali, čiže bolo to prijaté. A teraz prejdeme k takto zmenenému návrhu komisie. E, kto je za, prosím, zvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Bolo to prijaté. A teraz prejdeme e, k návrhu podľa článku 47 e, bodka 2 o odložení záverečného hlasovania. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. A to bolo prijaté. Ďakujem pekne. darf zunächst Herrn. No a, a Enrique Iglesias, generálny tajomník Iberijského samitu, by som chcel privítať, ktorý je tu pri príležitosti samitu Eurolat. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k hlasovaniam. Najskôr uh, uznesenie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 pán Kasparín k rokovaciemu poriadku ešte. Vážený pán predseda, ja som sa chcel len spýtať, či na toto hlasovanie nie je potrebná kvalifikovaná väčšina. A to je prípad pri následovnom hlasovaní. Takže systém všeobecných celných preferencií. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Kto je za? Kto je proti? a bolo to zamietnuté. Teraz sa prejdeme k myslím, certifikátom podľa článku 87 predsedníctvo a, a pripomienky EFT aj pána Protasieviča a, a ďalších a, poslancov žiadne e, pripomienky proti návrhu e, komisie. o, o dražbách emisiách CO2. No a sa bude hlasovať v stanovisku výboru pán Žiobro k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči. Vážený pán predseda, na základe článku 177.4 za EFT predkladám formálnu žiadosť o to, aby snemovňa odložila hlasovanie na najbližšie zasadnutie. Backloading je veľmi závažná vec, hlavne ide, pokiaľ ide o európsky priemysel, spôsobuje to nárast cien energií, cien výroby, bez ohľadu na to, aké máme názory, mali by sme hrať podľa pravidel a predložiť toto hlasovanie. Musíme sa na tým zamyslieť, prehodnotiť situáciu a až potom môžeme náležite rozhodnúť. Ďakujem pekne, pán kolega z Jobro. Nože, je to podľa pravidel, no a podľa pravidel môže sa jeden vyjadriť za, jeden proti. Kto by sa chcel vyjadriť za tento návrh? Nikto, kto by sa chcel vyjadriť proti? Čiže budeme hlasovať, kto je za, za odloženie, kto je proti. Čiže bol to zamietnuté. A čiže budeme hlasovať. Pán kolega Speroni. Pán kolega Speroni. Ja vám neudelujem slovo. Ja vám neudelujem slovo, kolega Speroni. Neudelujem vám slovo. Ja som sa pýtal. Každý sa mohol prihlásiť a nikto sa neprihlásil povedať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 Máme spoločné uznesenie k situácii na Ukrajine. Wir stimmen ab über paragraf 4. Hlasujeme o odseku 4 v troch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá druhá, tretia časť za, proti, zdržali sa, prijatá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 Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. O svetle včerajšej rozpravy a s jasným pohľadom na Ukrajinu by som chcel povedať a odporúčiť, aby sme jasne povedali, e, že právo ukrajinských občanov e, rozhodovať v svojej budúcnosti a preto navrhujem nahradiť pozmúci návrh 1 nasledovným znením, a citujem, a zdôrazňuje skutočnosť, že občania Ukrajiny a len oni by mali rozhodovať slobodný bez zahraničných interferencií o geopolitickom smerovaní krajiny a o, o tom, aké by Ukrajina a, upíše a mala by, tam byť, mala by to byť posledná veta, a, nová veta v článku 19. Sú nejaké pripomienky? Nie. Vidím, že tento ústny pozmeňujúci návrh ako doplnok k jednotke, to je budeme hlasovať menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Angenommen. Bolo to prijaté pozmeňujúci návrh 2, tiež v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Odsek 14, pôvodné znenie, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti. A kolega Broka, k poriadku, nech sa páči. Nech sa páči, pán predseda, kolegyne, kolegovia No a, a K náhode by som chcel povedať, že bude 14 a, to ma znieťa v druhej vete a príprava personalizovaných a, zacielených opatrení a nie zavedenie alebo introduction. A prosil by som, aby sme o tom hlasovali v takomto znení. Áno, už som bol na to upozornený a zmení sa to naspäť. Takže hlasujeme prvá časť, kto je za, druhá časť, teda, pardon, kto je proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá uznesenie ako celo, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A teraz prejdeme k so situácii v Sýrii. Dúfam, že každý to nájde, takže situácia v Sýrii, uznesenie k situácii v Sýrii. 6 frakcií za týmto uznesením. Druhý návrh, to je za, proti, tu sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh 3, kto je za, kto je proti, tu sa zdržiava zamietnuté. Návrh 1, kto je za, proti, Overíme si to. Prosím, hlasujte. Hlasovali už všetci. Hlasovanie končím. Schválené. Celý návrh uznesenia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Teraz eh, uznesenie k situácii v Egypte. 6 frakcií za týmto spoločným návrhom uznesenia. Návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Odsek 9, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Radšej si to overíme, prosím hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 1 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, nejasné taktiež, takže si to radšej overíme elektronicky. Návrh číslo 1, prosím hlasujte. Všetci už odhlasovali, hlasovanie končím. Prijaté. Návrh 3 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, celé uznesenie za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté teraz návrh uznesenia o samite EU-Rusko. Najskôr uznesenie zelených, kto je za, proti, tu sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Teraz spoločný návrh uznesenia piatich politických skupín. Odsek 4 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Tu sa zdržiava prijaté. Druhá časť za, proti. Tu sa zdržiava prijaté. Návrh 2 za, proti. Kto sa zdržiava zamietnuté. Odsek 5, pôvodné znenie za, proti. Kto sa zdržiava prijaté. Návrh 1 za, proti kto sa zdržiava zamietnuté. Odsek 6, pôvodné znenie dve časti, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Celé uznesenie za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Teraz návrh uznesenia o správe o pokroku za rok 2013 Bosna a Hercegovina. Bosna a Hercegovina Návrh 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava prijaté. Návrh 4, menovite, prosím, hlasujte. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Odsek 9, pôvodné znenie dve časti. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržíva hlasovania? Radšej si to overíme. Prosím, hlasujte. Ak už všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. Prijaté. Odsek 10 menovite. Prosím, hlasujte. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Prijaté. Návrh 5 menovite. Hlasujte. Ak už všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 13 za. Proti. To sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 1 za. Proti. To sa zdržiava? Prijaté. Návrh 11 za. Proti. To sa zdržiava? Prijaté. Návrh 15 za proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, návrh 6 menovite, hlasujte prosím. Ak už všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. Zamietnuté. Dvojka odpadá, 29 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Návrh 14 za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Os, návrh 8 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Návrh 3 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. Návrh, eh, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Overíme si druhú časť návrhu 3. Hlasujte, prosím. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 7 menovite. Hlasujte, prosím. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 16 menovite. Hlasujte, prosím. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Recital C, pôvodné znenie dve časti. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava prijaté. Druhá časť za, proti. Radšej si to overíme. Hlasujte prosím elektronicky. A nikto totiž to neukazuje, ako by zelení mali, mali hlasovať, preto je to ťažké. Ak už ste všetci hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 9 za, proti. Prijaté. Teraz celé uznesenie menovite, prosím, hlasujte. Ak už všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. Prijaté. Teraz návrh uznesenia, správa o pokroku. Ale pán posel k rokovaciemu poriadku, vážený pán predseda, mm, mali priestupok voči e, e, rokovaciemu poriadku. E, pani Prag má veľké zásluhy za túto správu. Je to posledná správa v tomto parlamente. Ja si myslím, že by sme sa jej mohli poďakovať za jej dlhoročné e, nasadenie. Takže pani Pak, e, je to ako keby obrovská Kytica. A teraz správa o pokroku bývalej Jugoslovenskej republiky Macedónsku za rok 2013. Návrh uznesenia výboru pre zahraničné záležitosti. Štvorka za, proti. Teraz to nie je vôbec možné. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Návrh 2 za. Proti. Kto sa zdržíva? Prijaté. Odsek 22, pôvodné znenie, dve časti. Prvá časť za, proti, kto sa zdržieva prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržieva prijaté. Odsek 32, pôvodné znenie, dve časti. Prvá časť za, proti. Do, radšej si to overíme, aj keď si myslím, že je to zamietnuté. Hlasujte, prosím. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Druhá časť za, proti, To sa zdržíva prijaté. Odsek 50, pôvodné znenie, dve časti, prvá časť za, proti, to sa zdržíva prijaté, druhá časť za, proti, to sa zdržíva hlasovania prijaté, odsek 3 e, od, e, návrh 3 odpada, 51, dve časti, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava? Zamietnuté. Návrh 5 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. Návrh 6 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Odsek 58. Pôvodné znenie. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. Overíme si elektronicky druhú časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Zamietnuté. Odsek 59, pôvodné znenie, dve časti. Prvá časť za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté. Druhá časť, menovite hlasujte, prosím. Ak už všetci hlasovali, Hlasovanie končím. Prijaté. Návrh 7. Menovite. Prosím, hlasujte. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 1 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania prijaté. Teraz celý návrh uznesenia. Menovite prosím, hlasujte. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Prijaté. Teraz návrh uznesenia správa o pokroku Čiernej hory za rok 2013. Aj tu ide o uznesenie výboru pre jednotka za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania prijaté? Ehm, Mm, overíme to elektronicky. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 3 za. Proti. Radšej si to taktiež overíme. Hlasujte, prosím. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím prijaté. Návrh 4, 4 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté, druhá časť za, proti. Radšej si to overíme. Hlasujte, prosím, elektronicky. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Prijaté. Návrh 5 za, proti. Asi rovnako tesné, takže prosím elektronicky hlasujte. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 6 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. Návrh 2 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. Návrh 7. Menovite. Hlasujte, prosím. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím. Zamietnuté. Teraz celý návrh uznesenia. Menovite, prosím, hlasujte. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie končím prijaté. Teraz návrh uznesenia o odstránení mrzačenia ženských pohlavných orgánov. E, výbor FAM. Odsek 4 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. Návrh D v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. Druhá časť za, proti to sa zdržíva hlasovania prijaté. Teraz celý návrh uznesenia. Ale máme si overiť dvojku D. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Prijaté. Celý návrh uznesenia za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijaté. Teraz ešte návrh uznesenia o NAJADES 2, akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy. Návrh uznesenia dopravného výboru trojka, pôvodné znenie za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté. Návrh 2 menovite. Hlasujte prosím. Ak už všetci hlasovali, tak hlasovanie končím prijaté. Návrh 1 za, proti. Kto sa zdržuje hlasovania? Zamietnuté. Odsek 1 a spôvodné znenie za, proti. Kto sa zdržuje hlasovania? Prijaté. Návrh 3 menovite. Hlasujte prosím. Ak už všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. Zamietnuté teraz celý návrh uznesenia menovite. Hlasujte prosím. Ak už všetci hlasovali, tak hlasovanie končím. Prijaté. Všetkým želám šťastný návrat domov alebo dobrú chuť. A tí, ktorí nechcú vysvetľovať hlasovanie, prosím opustite miestnosť čo najrychlejšie. Ak to nepôjde, tak budeme menovite niektorých kolegov, kolegyne vyzývať. Teraz vysvetľovanie hlasovania eh, zo včerajška najskôr, to, čo sa nestihlo a potom tie body, o ktorých sa dnes hlasovalo. Správa Bach ako prvá. Pán